Meine Damen und Herren. Dámy a páni, vážení prítomní, srdečne vás vítam na eh, tomto našom večernom stretnutí o 21. Eh, hodine musíme skončiť. Máme totiž pred sebou ešte príjemný jarný večer, teplý, Chcem sa preto iný na úvod opýtať, či má niekto námietky k programu. Ak nie, tak budeme považovať program za schválený. Chce sa niekto vyjadriť k zápisniciam zo schôdzi? Sú to zápisnice, ktoré majú naozaj historickú hodnotu. Najaktuálnejšie z 19. októbra minulého roka. Ich, uh... Frau Sekretariatsleiterin. Pani vedúca sekretariátu, e, možno by sme mohli schváľovať tieto zápisy trošku bližšie k realite, teda trošku včasšie, aby sme nemali dočinenie s takýmito hysterickými zápisnicami z 22. septembra. Napríklad tu máme zápisnicu, pomaly o tri mesiace sme mohli oslovať výročie. Takže považujeme tieto zápisnice za schválené a týmto sa dostávame k v správe, ktorá sa týka inovatívnej a budúcej stratégie o obchode a investíciách. Je to správa eh, Tokie Saifi. Som veľmi hrdý na to, že máme dočinenia s takouto správou, pretože sa orientuje na budúcnosť. Chcem sa opýtať, či správodajca sa chce ešte vyjadriť. Dofal. Ak nie, tak pristúpime hneď k hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za. Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za. Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 14 v dvoch častiach. Prvá časť je za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 Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Und äh, ist mit 46 zu 3. 46 hlasov za, 3 hlasy proti, 7 sa zdržali, správa bola prijatá. Blahoželáme spravodajcovi. Týmto sme sa dostali bližšie k nášmu cieľu skončí do 21. hodiny. Ďalej prichádzame k ďalšiemu bodu na programe. A síce implementácia odporúčaní z roku 2010 Európskeho parlamentu o štandardoch sociálnej ekologickej e, e, zodpovednosti firiem, ako aj ľudských právach. Spravodajkyňou je pani Kristel Drovol. Je prítomná? Nie je. Z pochopiteľných dôvodov, keďže možno to všetci neviete, ale naša politická skupina to vie. Pred niekoľkými dňami pani kolegyňa totiž stratila svojho manžela kto ju zastupuje, pán Preda. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej. Kompromis 6, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Návrh 31 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis pardon, návrh 55 za, proti zdržali sa zamietnuté, Takže 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za. Čo prosím? Myslím, že to bolo jednoznačné. Takže návrh 56, nech sa páči, overíme si výsledok hlasovania. Abstimmung ist geschlossen. Noch nicht ganz. Ich bin dagegen. Koniec hlasovania, ja som bol proti. Tesnou väčšinou to bolo zamietnuté, hovorí pán predseda. Takže teraz nasleduje kompromis 11 za. Proti zdržali sa prijaté návrh 57 za. Proti zdržali sa. To si musíme overiť, nech sa páči. Hlasujeme na hru 57. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania 34 hlasov za, 2 proti, prijaté. 20 sa zdržali hlasovania. Návrh 59 za, proti zdržali sa prijaté, 62 za, proti zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti zdržali sa prijaté, návrh 1 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh 8 za, v dvoch častiach za, prvú časť za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 9 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 17 za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz nasleduje elektronické hlasovanie o celom návrhu stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. Ich habe mit Ja gestimmt. Mit 45. 45 hlasov za, vrátanie môjho hlasu. Charles sa zdržal hlasovania, blahoželáme páni spravodajkyni v jej neprítomnosti. Teraz prejdeme ďalej v programe. So we come now to the joint debate about Spoločná rozprava o Turkmensku, konkrétne tri správy. Najskôr to mám v správe pani Manesku ako naša spravodajkyňa. Nech sa páči. Ramona, where are you? Thank you, chair. Yeah. Ďakujem, pán predseda, ja som tu. Ďakujem veľmi pekne. Takže som naozaj rada, že sme mali túto príležitosť hovoriť o tomto materiáli, ktorý je naozaj veľmi kontroverzný. A dúfam, že tento raz tu uvidíme pozitívnejší prístup aj vzhľadom na geopolitické prostredie. O tomto sa hovorí už od roku 1998, to znamená, že to trvá dlho a možno tohto roku sa nám to podarí dokončiť ratifikáciou Európskym parlamentom, pretože e, takmer všetky krajiny to už ratifikovali. Text, ktorý navrhujem ako uznesenie e, spolu s týmto PCA, nie je veľmi dlhý vzhľadom na to, že to bolo obmedzené na použiteľný postup, ale nielen ja, ale aj e, kolegovia prídu potom s posmejúcimi návrhmi. Myslím si, že toto uznesenie je naozaj veľmi dôležité vzhľadom na ratifikáciu PCA. Predstavuje dôležitý nástroj pre Európsky parlament, ale nielen pre Európsky parlament, a to vo vzťahoch e, s komisiou a EAS. Myslím si, že ako parlament môžeme využiť tento nástroj na monitorovanie implementácie PCA e, v Turkmenistane. Môžeme takto požadovať podrobné údaje a správy. Pre tento spis som mala niekoľko stretnutí, spolupracovala som veľmi úzko s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú ľudským právam a tie si totiž robia veľké starosti o, o otázku ľudských práv v Turkmenistane. Naozaj nám veľmi pomohli v tom, že nám poskytli užitočné informácie a dokumenty. Takisto som veľmi dobre spolupracovala a chcela by som sa poďakovať zástupcom EAS a takisto e, zvláštnemu zastupcovi pre e, Strednú Áziu, pánovi Burianovi. Myslím si, že všetky ich skúsenosti boli veľmi dôležité nielen pre mňa, ale aj pre nás ako poslancov Európskeho parlamentu, aby sme mali veľmi jasný obraz, veľmi presný obraz o situácii. Vzhľadom na toto PCA, ktoré som odporúčala v návrhu uznesenia, teda ja som navrhla, aby sa to ratifikovalo Európskym parlamentom, vidím v ňom ale 5 hlavných aspektov a chcela by som ich v krátkosti uviezť. Najdôležitejší aspekt je situácia v oblasti ľudských práv krajine a Národný akčný plán, ktorý Turkmenistan už eh, schválil musíme zabezpečiť, že tento akčný plán bude obsahovať aj ustanovenia o monitorovacom mechanizme a že príslušní ministri budú zodpovední aj správnej stránky za implementáciu týchto ustanovení pri realizácii akčného plánu. Takisto sa domnievam, že za týmto účelom potrebujeme prístup, ktorý bude prispôsobený skutočnej situácii v Turkmensku. Nemôžeme uplatňovať všeobecnú stratégiu a preto by som veľmi chcela privítať novú stratégiu týkajúce sa Strednej Ázie a tá hovorí, že všetky stratégie by mali byť prispôsobené špecifickým požiadavkám daných krajín. A to je niečo nové, to je niečo, čo takisto pomôže aj Turkmensku. Je to špecifická krajina, má špecifické problémy, hlavne v oblasti ľudských práv a domnievam sa, že by sme sa mali zamerať predovšetkým na vzdelávanie, na projekty v oblasti vzdelávania, aby sme mohli vytvoriť e, terén pre dobré partnerstvo s Turkmenskom. Takisto by sme sa mali poučiť z našich e, chýb Um, uh, pokiaľ ide o, o uh, partnerstva s inými krajinami uh, z krajín východného susedstva. Mali by sme sa naozaj poučiť z tých chyb, nemali by sme ich opakovať, keď sa z nich poučíme. Takisto by som chcela spomenúť, že je dobre, že máme tento národný akčný plán pre ľudské práva, ale je to niečo, čo vytvorila vláda, turkmenská vláda a my potrebujeme náš vlastný nástroj, aby sme mohli monitorovať implementáciu uh, a e, PCA, teda dohoda o partnerskej spolupráci, nám e, poskytne e, rámec pre monitorovanie tejto implementácie, pretože to, čo máme teraz, je veľmi dobré, je to veľmi dobrý a pozitívny krok. To uznávame, teda ten národný akčný plán. Je to plán, ktorý vypracovala vláda, ale nemá záväznú povahu ani nemá nejakú podmienečnosť. Takže ak tam chceme mať nejakú podmienečnosť, ak chceme vyvíjať nátlak na vládu, aby implementovala reformu v oblasti ľudských práv, tak potom potrebujeme svoj nástroj, nástroj Európskej únie a samozrejme je to dohoda o partnerstve a spolupráci PCA a tá môže hrať túto dôležitú úlohu. Druhý aspekt, e, ktorý by som chcela spomenúť, je e, strategická úloha Turkmenska ako neutrálneho štátu pri e, posilňovaní stability. Je to veľmi dôležitý aspekt a Turkmensko po viacerých organizáciách sa snaží e, prispieť hodnotnou mierou k vývoju situácie na svete. E, Turkmensko si čoskoro bude vyberať e, svojich spojencov. Je o mnoho pohodlnejšie pre krajinu, ktorá sa príliš nechce zmeniť, aby si vybrala tých spojencov, ktorí nebudú žiadať nejaké podmienky. Takže je dobré mať tieto krajiny na palube a pochopiť, že teraz je možno tá príležitosť, ktoré by sa Európa mala chopiť a jasne stanovať, stanoviť, že chceme byť partnerom Turkmenska a samozrejme so všetkými týmito podmienkami, ktoré odrážajú naše hodnoty a požiadavky v rámci partnerstva. E, tretí bod – E, myslím si, že občianská spoločnosť, zástupcovia občianskej spoločnosti e, v Turkmensku, e, ktorí mali možnosť získať našu podporu pre svoje aktivity, to je tiež aspekt, ktorý by sme mali vziať do úvahy. Je tam niekoľko združení, ktoré boli registrované v roku 2014 a v roku 2015 a ich činnosť je v tejto chvíli obmedzená na niekoľko oblastí, ako je podpora osôb s postihnutím, migranti, environmentálne práva, právne služby pre obete obchodovania s ľuďmi a budovanie kapací pre organizácie občianskej spoločnosti. Myslím si, že stojí za úvahu, že cez PCA, cez dohodu o partnerstve spolupráci, ktorú navrhujeme ratifikovať, E, môžeme podporiť e, tieto organizácie a môžeme ich naďalej podporovať a môžeme im pomôcť rásť. Môžeme pomôcť nielen týmto organizáciám. Je to ale e, odrazový mostík, z ktorého môžeme povzbudzovať viac aktivistov z občianskej spoločnosti, aby mohli fungovať v spoločnosti. Ďalšou vecou je sú súčasné bilaterálne programy e, v Turkmensku. Je tu niekoľko programov, e, ktoré bežia z EAS. Myslím si, že sú veľmi dôležité a cez PCA e, môžeme posilniť našu spoluprácu a rozšíriť náš vplyv na také oblasti, ako je školstvo, budovanie kapacít, budovanie administratívnych kapacít, ktoré v takej krajine, ako je Turkmensko, sú určite veľmi dôležité, aspoň pre nás ako partnerov. A potom e, takisto aj v oblasti ľudských práv. A môžeme podporiť teda aj organizácie e, a služby v oblasti ľudských práv. Myslím si, že všetky tieto projekty sú naozaj veľmi dôležité, e, pretože nám umožnia hľadať riešenia v oblasti ľudských práv. A myslím si, že ratifikácia PCA iba posilní túto spoluprácu e, v týchto projektoch. Ďalšia vec, o ktorú by som chcela spomenúť, je nový návrh ústavy. E, videli sme, že tento návrh už existuje. A chcela by som spomenúť, že tento návrh ústavy by mohol byť prínosný keby eh, sme dostali aj stanovisko eh, komisie Penis Európskej únie, Benátskej komisie Európskej únie a myslím si, že táto ratifikácia už bola odložená príliš dlhý čas a keď sa naozaj chceme angažovať a keď naozaj chceme pomôcť Turkmensku a chceme naozaj pomôcť obyvateľom Turkmenska, a keď chceme naozaj zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv v Turkmensku, tak tam musíme byť. Ak tam nebudeme, ak iba predložíme podmienky a budeme do nekonečna čakať, že ich vláda naplní, tak potom nie sme realistickí a nechceme naozaj pomôcť ľuďom. Takže ak naozaj chceme ľuďom pomôcť, tak tam musíme byť prítomní e, s nástrojom, ktorý poskytuje PCA. Ako uvidíte, ja som návrhu uznesenia e, žiadala aj plnohodnotnú delegáciu do Turkmenska a myslím si, že to zvýši úroveň nášho zastúpenia v Turkmensku a potom sa tu je naozaj veľmi vážne považovať za našu zaangažovanosť a podporu e, Turkmenska ako partnera v tomto regióne. Dúfam, že sa mi podarí ďalej veľmi dobre pracovať a veľmi úzko spolupracovať s mojimi kolegami a tieňovými spravodajcami a naozaj vítam a uvítam ich pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel navrhnúť, aby sme hovorili o bodoch 6, 7 a 8 o spoločnej rozprave a preto by som chcel dať slovo pánovi Burianovi ktorý je zvláštny zástupca e, Európskej únie pre Strednú Aziu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, naozaj vítam príležitosť e, rozprávať sa s poslancami Európskeho partner, parlamentu o ratifikácii dohody o partnerstve spolupráci v Turkmensku a hovoriť s vami o vývoji situácie v krajine a pani spravodajkyňa, pani Manesku už spomenula veľmi dôležité body a preto budem môcť byť veľmi stručný. A radšej by som sa podelil o svoje osobné skúsenosti z mojej návštevy v Turkmensku. Ja som navštívil Turkmensko tri razy, odkedy som bol menovaný za zvláštneho zástupcu EÚ pre Strednú Áziu. E, podarilo sa mi aj spojiť e, s vodcami Turkmenska a viesť s nimi otvorený e, dialog. V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť, že nedávno som zaznamenal uh, E, zvýšený záujem vedenia Turkmenska posilniť e, interakciu a spoluprácu s Európskou úniou aj v oblastiach, kde predtým vodcovia Turkmenska boli neochotní spolupracovať. Domnievam sa, že je to pozitívny signál postupného otvárania sa e, turkmenskej spoločnosti a istých reform, ktoré začali v druhom volebnom období prezidenta Bediho Mechameda. Ako viete, e, táto krajina začala byť nezávislá e, s veľmi zložitou zmesou zdedených a nových víziev a úloh. A musím povedať, že pokrok v tejto oblasti je ešte dosť pomalý a situácia v oblasti ľudských práv nie je úplne uspokojivá. Musíme však uznať, že prezident Bedim Mechamed prijal niekoľko opatrení, ktoré majú zvrátiť najhoršie politické rozhodnutia jeho predchodcov. na rozdiel od svojho predchodcu, aj on chce e, priviesť e, Turkmensko na medzinárodnú scénu a chce hrať stále dôležitejšiu úlohu e, v danom regióne aj e, v Afganistane chce prispieť k vývoju infraštruktúru cez projekt TAPI, chce e, pomôcť budovať elektrickú sieť, železnice a to všetko môže pozitívne ovplyvniť situáciu v krajine. No, musíme takisto vziať na vedomie, že Európska únia mala iba e, veľmi e, malé možnosti v Turkmensku, e, pretože obchodné vzťahy sú dosť obmedzené, ale súčasná situácia tlačí turkmenské vedenie, aby diverzifikovali obchod a ekonomiku ktorá je momentálne plne závislá od vývozu plynu. E, myslím si, že aj to spomínala pani Manesku, že tu tiež máme istú šancu byť e, aktivnejší, ekonomicky aktivnejší. Vedenie Turkmenska je vítané v Európskej únii vzhľadom na modernizačné úsilie. E, je tu atraktívnosť pre firmy, pre podniky a podnikateľov a v neposlednom rade Turkmensko, tak ako iné krajiny v tomto regióne, považuje EÚ za vyvažujúcu silu v Strednej Ázii, e, takisto vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Rusku a e, rastúcu ekonomickú silu v Číne. Myslím si, že vzťahy EÚ a Turkmenska by sa mali využiť na povzbudenie aktivnejšej úlohy EÚ e, v tomto regióne na základe e, univerzálne akceptovaných hodnot a princípov. Počas mojich návštev e, som venoval veľkú pozornosť otázkam ľudských práv a turkmenská strana vrátanie podpredsedu vlády a ministra zahraničných e, vecí e, boli otvorení všetkým týmto otázkam. E, samozrejme, že sme sa nedohodli úplne na všetkom, ale preukázali stále väčšiu ochotu uznať, že majú veľké problémy v oblasti ľudských práv v krajine, ktoré treba riešiť. Domnievam sa, že je to dôležitý moment, keď uznáte, že máte nejaký problém. Potom vám partnery môžu pomôcť nájsť riešenia týchto problémov. A takisto, čo je dôležité, je, že už nepopierajú, že tieto problémy existujú. To sa odráža predovšetkým v Národnom akčnom pláne pre ľudské práva, ako spomenula pani Manesku. Ten vychádza z univerzálnych e, odporúčaní, e, z e, priebežného preskúmania monitorovací mechanizmus je veľmi dôležitý pre implementáciu a Takisto, e, pokiaľ ide o Benátskú komisiu, tá je tiež veľmi dôležitá pre reformný proces, ktorý sa teraz začal vzhľadom na ústavu Turkmenska. A myslím, že toto všetko e, vytvára dobrú pôdu pre našu zvýšenú spoluprácu. Takisto plne súhlasím e, s tým, čo je uvedené v návrhu z správy Európskeho parlamentu o stratégii Strednej Ázii a to, že by sme mali hodnotiť dosiahnutý pokrok na základe skutočne praktických výsledkov a nie iba na základe hodnotenia legislatívy a deklarácií, ale ako sa už spomenulo, PCA nám môže poskytnúť e, pevný e, právny rámec pre e, lepšie angažovanie sa s Turkmenskom. Takisto sa domnievam a plne súhlasím s tým, čo povedala pani Manesku, že dohodu o partnerstve a spolupráci netreba považovať za odmenu pre Turkmensko. Nie, je to nástroj na posilnenie spolupráce s EÚ a tento nástroj by mal posilniť aj naše spoločné hodnoty a mal by sa stať e, veľmi dôležitým e, bodom, e, ktorý poukazuje na veľmi konkrétne povinnosti. No a v neposlednom rade takisto pomôže zintenzifikovať, zintenzívniť dialog vo všetkých oblastiach a takisto E, pomôže e, vytvoriť parlamentný výbor pre spoluprácu. Bez dohody o partnerstve a spolupráci, a to je posledná vec, čo chcem povedať, bude e, o mnoho ťažšie robiť našu prácu, keďže spoločný výbor sa stretuje iba raz do roka a bude veľmi ťažko už spolupracovať s tými, ktorí majú záujem o zmeny občianskej spoločnosti, o teda spolupracovať s predstaviteľmi štátu na strednej úrovni. E, stretol som sa s nimi a naozaj dúfajú, že zvýšime našu spoluprácu s Turkmenskom a táto dohoda o partnerstve spolupráci by umožnila zintenzívne tejto spolupráce. To je niekoľko bodov, ktoré som e, chcel spomnúť, okrem toho, čo povedala pani spravodajkňa a som e, pripravený odpovedať na vaše otázky, ak nejaké budete mať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Burian. A teraz otvárame rozpravu. Slovo má pán Preda. Ďakujem pekne. Chcel by som eh, najskôr oceniť správu pani Manesku eh, v súvislosti s uzavretím dohody o spolupráci s Turkmenskom. Domnívam sa, že nastala chvíľa na to, aby Únia sa ujala svoje úlohy v Strednej Ázii. Už sme odsúhlasili spoločný prístup tak ako sa to môže uviezť aj v, teda ako to vidíme v dokumente závery rady z minulého leta, ale tiež e, ako to vidíme aj na naplnení stratégie e, pre vzťahy so Strednou Áziou, ktoré budeme hlasovať e, tento týždeň. Už tu zaznelo z úst pána Buriana Turkménsko v oblasti dodržiavania ľudských práv má ešte veľké rezervy, pretože sloboda prejavu je veľmi často pošliapávaná občianská spoločnosť, tak povediac neexistuje takmer. A tiež pri organizácii volieb sú ešte veľmi veľké medzery. V každom prípade na to, aby sme posilnili dodržovanie ľudských práv v tejto krajine, musíme konečne konať, nesmieme byť nečinní a preto chcem oceniť návrh vytvoriť delegáciu Európskej únie, v Turkmensku, ktorá by nám pomohla jednak lepšie pochopiť e, osobitosti v tejto krajine, ale tiež e, by sme tým podporili demokraciu e, a princípe právneho štátu. Myslím si, že tiež by mal vzniknúť výbor spolupráce parlamentov Európskej e, únie, aj Turkmenska a tiež by sme mali využiť všetky ostatné grémia na podporu spolupráce s touto krajinou a taktiež zvýšené mechanizmy dohľadu. Dúfam, že parlament e, sa bude môcť stať ich súčasťou, aby sme mohli pozitívne ovplyvniť vývoj situácie v Turkmensku a to vrátanie v súvislosti s článkom 2.2 dohody o spolupráci a partnerstve e, ktorej parlament ste, že pripisuje e, veľmi veľký význam. Pán Howitt. Ďakujem za slovo a ďakujem našej kolegyni pani Manesku a samozrejme aj pánovi Burianovi. Ja som celkom otvorený z hľadiska tejto témy, ale sú tu otázky, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe a treba na ne odpovedať. Jednak je to už v podstate SOS z hľadiska niektorých aspektov, ktoré sa týkajú dohody s Turkmenskom. Ak sa teraz rozhodneme, že pôjdeme dopredu, teda že posuneme dopredu, tak treba mať jasno v tom, čo sa má dosiahnuť a musíme vec vyhodnotiť odaj čestne poctivo. Po druhé, myslím, že asi nikto neuvažuje vážne o tom, že by sme sa nejak prestali angažovať Eh, v Turkmensku. Ale existuje memorandum o porozumení medzi Európskou úniou a Turkmenskom a musíme si uvedomiť aj dnes, aj eh, v pripravenej ďalšej správe, musíme si uvedomiť, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom PCA, teda prostredníctvom dohody o partnerstve a spolupráci. E, ďalej, po tretie, keď pani Malensko hovorí o chybách e, na ohľadne východného susedstva, tu musíme veľmi opatrne postupovať, pretože môžeme nájsť aj paralely v iných krajinách regiónu a preto musíme veľmi opatrne postupovať aj vo vzťahu k Turkmensku a brať do úvahy aj vzťahy s ostatnými krajinami. Možno by sme niektoré veci mohli prebrať e, v súkromných rozhovoroch mimo tejto sály. Po štvrté, určite existuje určité podozrenia, A sa chcem spýtať pána Buriana priama, vzhľadom na energetické otázky v súvislosti s Turkmenskom. A potom e, zájme energetiky sa privra, pri, privrú oči, pokiaľ ide o otázky ľudských práv, pravda, niekedy. Vieme, že dochádza k zmiznutiam osôb. Neraz sú to politickí oponenti, novinári alebo tí, ktorí vycestujú do zahraničia alebo predstavitelia OSN často nemajú voľný prístup do krajiny a tak ďalej. Dochádza aj k fyzickému ničeniu satelitných televíznych e, zariadení, aby nemohlo dochádzať priamým prenosom a tak ďalej. Takže o týchto veciach treba tiež hovoriť, takže je to dôležité, keď sa tejto téme venujeme taktiež spomenúť. Takže sú tu určité kritické aspekty, na ktoré poukazujeme v tomto smere. Napríklad je tu ďalší aspekt. Podpora občianskej spoločnosti. Ak chceme úprimne naozaj niečo dosiahnuť, tak by sme mali ísť aj touto cestou a mali by sme ich podporiť e, jednoznačne, otvorene. Myslím, že by malo dôjsť k, tej, k zmene v tomto zmysle v krajine. A určite ja podporím takéto snahy. Ďalej, pokiaľ ide o delegáciu, tak môj priateľ Pete Grip ako predstaviteľ Európskeho parlamentu hovorí často o potrebe zintenzívnenia spolupráce aj z hľadiska počtov. Ale v tomto smere si treba stanoviť určité priority. Myslím, že sa dá na nás obrátiť ak, na nás, teda tu v parlamente, ak niekto chce otvoriť nejaké takéto zastúpenie, takúto delegáciu v inej krajine. Myslím, že aj inde vo svete by sme chceli vidieť lepšie zastúpenie EU, ale určite to stojí za vážnu diskusiu. A Nestačí niektoré veci len uvieť správe, že áno, je to potrebné, ale potom nedostať peniaze na to, to znamená, že sa veľmi ďaleko dopredu nepohneme vo vzťahu k takémuto faktu. Myslím, že pán Burian má pravdu, že tieto veci treba e, zohľadniť aj z hľadiska strategického. Myslím, že ide o región, o ktorý máme záujem a naozaj oceňujeme, že pán Burian je dnes tu medzi nami a verím, že budeme úspešne spolupracovať aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo vám na čelis. Ďakujem za slovo, vám, predseda. A ďakujem pánovi Burianovi za to, že prišiel k nám a podelil sa s nami o svoje názory. A ďakujem aj pani Manesku za jej správu. Myslím, že venovala tomuto materiálu veľký kus práce. Rád by som však, ak dovolíte, podporil to, čo povedal práve môj predrečník, kolega poslanec. Ide o veci, ktoré možno nie sú zlepšené ani tou skutočnosťou, že vieme niečo viac už e, zo správy alebo ani z ústneho prednesu, ale je tu určitá inklinácia, určitý sklon k tomu, aby sme sa priamejšie zaangažovali v tejto krajine. Samozrejme, ja na vedci pozerám zo strategického uhla. Tým, že pán Burian veľmi správne povedal, že máme v Turkmensku len obmedzený vplyv. Myslím, že by sme tento svoj vplyv mohli zvýšiť po tom, čo by sa dohoda o partnerstve a spolupráci ratifikovala. Nechcem prejudikovať v tomto zmysle, ako sa budúcnosť vyvinie, ale Dá sa to predpoklad, že to pôjde tým smerom. Totiž PCA, táto dohoda o partnerstve a spolupráci, sa môže venovať aj otázkam ľudských práv. A môžeme potom začať s orgami Turkmenska o tom aj rokovať. Takže takáto inštitúcia si vyžaduje, aby obe strany boli aktívne zaangažované. To, keď bude inštitúcia prítomná v krajine, to ešte negarantuje, že bude braná dosť vážne. Mám určité pochybnosti o tom, či vláda Turkmenska nemá viac záujem o to, aby sa ratifikovala táto dohoda, než aby tam boli nejaké inštitúcie, ktoré by naozaj fungovali v efektívnom pracovnom rámci. Takže bez ohľadu na to, aké pochybnosti treba rozptýliť, rád sa týmto veciam budem venovať pretože aj v Strednej Ázii táto krajina nepatrí medzi tých najaktívnejších bojovníkov a ochrancov ľudských práv, pravda. Takže v tomto aspekte niektoré veci vyzerajú byť protirečivé. Napríklad odsek 7, tam sa hovorí o určitých miernych, skromných politických reformách, ale je to tiež určitý znak možného pokroku ale aj keď sú to len mierne reformy, predsa len môžu byť vnímané ako e, určité povzbudzujúce faktory. Ale sú to aj ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú zaobchádzania s väzňami. A potom sa tam uvádza, v tom istom odstavci nevieme, koľko je tých e, politických väzňov. Nevieme, aký je ich počet. Takže sú tu určité takéto protirečenia v tom materiáli a ak sa nám ich nepodarí rozptýliť, tak neviem, či dokážem zahlasovať za toto odporúčanie. Hoci súhlasím a verím, že všetci s tým súhlasíme, že treba sa zaangažovávať aj naďalej v tomto regióne, konkrétne aj v Turkmensku. Nie som si však istý, či ratifikácia teraz je tým optimálnym riešením. Ďakujem. Slovo má pán Kukan. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade k tejto správe chcem poďakovať pani Manesku a zablahoželať jej. Naozaj je to veľmi komplexná správa. Venuje sa nielen otázka ľudských práv, ale aj otázkam právneho štátu, obchodu, regionálnej bezpečnosti a spolupráci. Myslím si, že to je veľmi dobrý základ pre ďalšie rozhovory a rokovania a body, ktoré boli spomenuté v tejto diskusii, verím, nakoniec umožňa pripraviť a vypracovať takú správu, ktorú podporí väčšia tohto výboru. Pokiaľ ide o vyjadrenie pána veľvyslanca Buriana, chcem oceniť jeho prácu v danom regióne a každému je určite jasné, že hlas EÚ v regióne Strednej Ázie by mal byť jednotný. A verím, že veľvyslanec Burian pri plnení svojich povinností robí práve to. A diskusie v rámci AFETu budú pokračovať aj v súvislosti s hlasovaním o implementácii stratégie EÚ a vlastne aj teraz, na tomto zasadnutí parlamentu, budeme tejto téme venovať rozpravu. A chcem ešte pripomenúť e, aj to, že by bolo treba v Ašchabade posilniť zastúpenie Európskej únie, e, teda v Turkmensku. Treba tento krok urobiť a to čo najskôr. Myslím, že pán Meserica tejto téme venoval, ale myslím taktiež, že Veľmi pragmaticky musíme k tejto otázke pristupovať a nemyslím si, že stratégia odkladania by bola prospešná pre našu spoluprácu s týmto i ostatnými regiónmi. Po druhé, som presvedčený o tom, že vstup do platnosti dohody PCA by práve umožnil zintenzívnenie spolupráce. A to z objektívneho hľadiska bez toho, že by sme nejaké veľkolepé schémy pripravovali, ale myslím si, že by sa týmto vytvoril lepší a priaznivejší dialog s touto krajinou. Sú tu ešte dve alebo tri jednoduché otázky na pána Buriana a pani Manesku. Vieme, že situácia v Turkmensku sa mení a je to krajina, teda jedna z krajín, kde e, majú najúzavretejší režim nielen v rámci Strednej Ázie, ale vôbec vo svete. Sú tam určité náznaky rodiacej sa občianskej spoločnosti. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť, prosím? Po druhé, otázka bezpečnostnej situácie v regióne. Do akej miery efektívne Tur- Turkmensko dokáže chrániť svoje hranice? V tomto ohľade dokázali by ste sa vyjadriť ku projektu EU BMCA a ešte by som mal otázku na situáciu v celom regióne. Ako by ste vyhodnotili súčasný stav regionálnej spolupráce v Strednej Ázii? Vidíte nejaké viditeľné náznaky zvýšenia záujmu pre takéto zintenzívnenie aj vo svetle danej bezpečnostnej situácie? Ďakujem opred za zodpovedanie otázok. Ďakujeme slova pán Bikini. Ďakujem za slovo. Prajem dobrý večer. Taktiež ďakujem pani Manesku za jej prácu, ktorú vykonala na tejto správe. Naozaj obsahuje mnoho podrobností. Je tu ale viacero otvorených otázok. Pokiaľ ide o ratifikáciu tejto dohody, zatiaľ mi ako si uniká celková hodnota tohto kroku. Áno, je to dôležitá, strategicky dôležitá krajina z hľadiska Európy a je signifikantné aj to, že je to muslimská krajina. Rozhodujúce tu je, že by sme tu nechceli mať nejaké, nejaký priestor pre extrémistické hnutia. Problém je, eh, pardon, problém je aj v tom, že áno, dochádza tam k nedostatku slobody a aj k náročným situáciám v oblasti ľudských práv. Mhm. Mm, myslím, že nejaké závažné kroky pred eh, sme nezaznamenali, ale ľudské práva a slovom ešte stále sú dosť náročnou témou. Ako aj ako tieňový spravodajca za našu skupinu som sa pokúšal pripraviť nejaké pozmienujúce návrhy, ktoré by sa venovali práve týmto aspektom. Sú tu aj ďalšie dvory. Proste nesmieme uplatňovať dvojité, dvojitý meter. Áno, je tu hospodársky význam krajiny, o tom nie pochyb. A chceme, aby bola silná a pevná, ale nemôžeme sa tváriť, že nevidíme nedostatky. zdá sa, že tu niektoré veci nie sú celkom jednoznačné, ale chcem povedať, že je dôležité aj zo strategického hľadiska uplatňovať jednotné princípy a nie dvojitý meter. Chceme mať v tejto krajine korektného a vyváženého partnera. Preto stojí za to o tomto diskutovať a dúfam, že sa nám podarí ratifikačný materiál pripraviť týmto spôsobom. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Danžo, ďakujem. Máme tu dočinenia s dvoma rôznymi prístupmi k demokracii. Teda jeden prístup sa týka demokracie a druhý sa týka strategických záujmov EÚ. Aspoň teda uznáme, že sú tu tieto dva rôzne prístupy. To už je podľa mňa pokrok v otázkach e, ľudských práv a demokracie, demokracie v kontexte ľudských práv. Zároveň e, treba povedať, e, na čo chceme klásť dôraz. Niekedy kladieme dôraz na diplomáciu ľudských práv a niekedy zohľadňujeme viac strategické záujmy EÚ, čo niekedy zahrňa aj veľmoci mimo EÚ, ktoré často upredzujú svoje vlastné záujmy a nie naše záujmy, záujmy EÚ. Mm, často teda e, uplatňujeme politiku e, dvojakých e, štandardov. Mali by sme mať teda aspoň dostatočnú odvahu uznať, že na jednej strane tu ide o demokraciu a na druhej strane tu ide naozaj aj o strategické záujmy. A teraz môžem skonštatovať, že po dvoch rokoch na tejto téme v Európskom parlamente. Myslím si, že je na mieste spomenúť význam Európskej únie na vonok, keď sa pozeráme na výsledky rôznych krokov, zásahov. Podľa mňa je na mieste e, otázka užitočnosti e, parlamentu a tiež užitočnosti vysokej predstaviteľky a všetkých e, našich politík v tejto oblasti Domnívam sa, že je tu e, príliš veľa nekoherentných rozhodnutí v našej politike a najmä, keď sa pozrieme e, na našu migračnú politiku e, a tiež dianie v súvislosti s Nemeckom, túto politiku v podstate diktuje všetkým ostatným Nemecko. Toto nie je nejako jedinelý prípad. Je to veľmi častý úkaz. Veľmi často vidíme, že nemáme skutočnú stratégiu ani skutočnú politiku Európskej únie. Myslím si, teda na jednej strane je tu protiklad medzi politikou a strategickými záujmami jednotlivých členských štátov a na druhej strane medzi víziou e, celej Európskej únie. Žiaľ, musím e, uznať, e, že toto platí aj pre Turkménsko, ale vidíme to aj v rôznych iných sektoroch. Žiaľ, nie sme schopní zadefinovať skutočnú európsku politiku či už ide o oblasť energetiky, migrácie, rozširovania, vo všetkých oblastiach to vlastne platí. A teda naozaj je, e, podľa mňa je na mieste e, otázka o podstatnenosti vôbec zahraničnej politiky. Ja som Európan a chcem ostať naďalej Európanom, ale podľa mňa je na mieste otázka užitočnosti európskych inštitúcií. Ďakujem. Pán Peterle. Uh, Ďakujem za slovo. Pred niekoľkými rokmi som bol v podobnej situácii, keď som mal na starosti podobnú tému a prajem veľa úspechov nášmu kolegovi, teda polani kolegyni Manesku. V tejto situácii momentálne a zda prvá otázka je nie to, čo je optimálne, ale čo je lepšie. Takže to, čo sa navrhuje zo strany spravodajkyne, je lepšie než nejaký, nejaký odklad. A takto vlastne získame nástroj, ktorým môžeme situáciu ovplyvniť. A aj zo správy je nám jasné, ako sa tam situácia vlastne zhoršuje. No a pokiaľ ide o zásady, a spomínalo to viacero, viacero kolegov, myslím, že nie sme menej pragmatickí než v iných prípadoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, pán Teoroklár. E, Ďakujem pekne, ja tu zastupujem oddelenie pre Strednú Áziu z ESVČ. Ďakujem za to, že dávate slovo aj nám. Nechcel by som e, opakovať to, čo už povedal pán Burgan alebo pani spravodajkyňa. Chcel by som len zdôrazniť, ak dovolíte, niekoľko ďalších aspektov ktoré súvisia s listom, ktorý vysoká predstaviteľka Mogheriniová vám zaslala e, záverom minulého roka. Tam totiž opakuje aj kroky, ktoré už prijala jej predchodkynia, aby parlament bol riadne informovaný o plnení e, princípov e, demokracie a právneho štátu tejto dohody o spolupráci. ESVČ je ochotná informovať kedykoľvek Európsky parlament o ďalšom pokroku, buď e, na schôdach výboru AFED 2, alebo e, v kontakte s delegáciou pre Strednú Áziu a tiež budem informovať e, pravidelne o vývoji vlastných práv v Turkmensku. A aktuálne ehm, na požiadanie informujeme Európsky parlament eh, po každom dialogu o ľudských právach s Turkmenskom. Eh, tiež eh, je vo výročnej správe o ľudských právach osobitná kapitola o Turkmensku. V rámci tohto debriefingu sme ochotní diskutovať s Európskym parlamentom aj v kontexte ďalšej stratégie ľudských práv o Turkmensku, ktorú vypracúva vedúci misie v Aškafade bolo by podľa nás na mieste diskutovať e, v takomto rámci po e, návšteve e, výborov AFED a DRUA 19. a 20. mája v Aškafade a tiež, aby sa vyhodnotili pokroky v oblasti ľudských práv. Stratégia v oblasti ľudských práv nie je verejným dokumentom, ale zverejňujeme tieto správy preto, aby boli poslanci informovaní ale iba na požiadanie. Dohody o partnerstve a spolupráci nie sú samoučelné, je to nástroj na podrobnejšie monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a tiež na skutočné dosiahnutie cieľov, na ktorým nám všetkým záleží viac demokracie, viac otvorenosti v Turkmensku, čo sa najlepšie môže dosiahnuť tým, že budeme mať neustály dialog s touto krajinou a je s účasťou Európskeho parlamentu, isté, že? Godātie kolēģi, labvakar! Ďalšia pani kolegyňa. Ja som predsedníčkou eh, delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Strednou Áziou a musím povedať, že v septembri minulého roka poprvýkrát vycestovala oficiálna delegácia z turkmenského parlamentu a stretla sa s nami, s našou delegáciou Európskeho parlamentu. A jedna z tém, ktorým sme sa venovali, bola otázka ľudských práv. Venovali sme sa najmä tomu, že nástroje, ktoré sa tu ponúkajú, teda dohoda o partnerstve a spolupráci zatiaľ nebola ratifikovaná v septembri sme opäť navštívili my ich a venovali sme sa otázke najlepších osvedčených postupov. Isté, že dá sa súhlasiť s veľkou väčšinou toho, čo už povedali kolegové z hľadiska čo najrýchlejšie ratifikácie dohody, ale tiež chápem isté obavy, ktoré súvisia s tým, akú úlohu môžeme zohrávať v snahe stimulovať zmeny v tejto krajine ale musíme sa posunúť nad rámec eh, čistej kritiky. Chcela by som vyzvať kolegov, aby podporili túto správu, aby eh, sme dospeli k čo najrychlejšej ratifikácii tejto eh, dohody. Už tento proces trvá totiž veľmi dlho, až príliš dlho, dá sa povedať. Európska únia musí byť zastúpená v celom regióne Strednej Ázie, nielen v Turkmensku. A ak to chceme dosiahnuť, musíme konať aktívne. Nestačí len kritizovať e, so založenými rukami. Ak chceme dokázať, že sme silnejší, múdrejší, skúsenejší, oproti našim partnerom musíme byť priamo zastúpení, musíme im ísť príkladom v tom, ako spoločnosť môže a má fungovať. Myslím si, že táto dohoda by sa mala ratifikovať naozaj čo najskôr. Myslím si, že je to kvalitná správa. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni e, za tento výsledný text, ktorý podľa mňa veľmi dobre vystihuje situáciu. Ďakujeme pekne. V roku 2011 sme už vyslovili mm, podmienečný súhlas. E, podmienečný bol vzhľadom na zložitú situáciu v oblasti ľudských práv E, ide totiž o dohodu podpísanú ešte v roku 1998 a až doteraz sa nám ju nepodarilo ratifikovať v pléne. Chceme zaistiť, aby dialog e, o ľudských právach prebiehal tak, aby parlament a občianská spoločnosť boli e, zapojené. V septembri sme zaslali list um, teda pani vysoká predstaviteľka Mogheriniová nám zaslala v tomto smere list. Musíme sa teraz e, poradiť svoj spravodajky či e, list nám dáva potrebné záruky o tom, že sa dosiahol e, dostatočný pokrok. Ďalšie preskúmanie tejto správy bude v ďalšom kole 23. a 24. Marca, mája, pardon, teda ak sa nemýlim, bude to týždenne eh, po tom, čo vycestuje delegácia do Turkmenska. Myslím si, že vtedy už budeme mať veľmi dobrý prehľad o situácii priamo na mieste, aj s priamými poznatkami a potom sa budeme môcť rozhodnúť o ďalšom postupe. Ja by som povedala, že by bolo rozumné podporiť túto iniciatívu. Ak súhlasia kolegovia, e, tak si počkáme, kým nás bude podrobnejšie informovať ESVČ a potom čo najskôr posunieme celú túto dohodu do pléna, aby sa to čo najskôr odsúhlasilo. A čo sa týka návrhu pána Predu, aby sa zriadilo priame zastúpenie tejto krajine, myslím, že by sme tým získali aj možnosť sledovať priamo situáciu v oblasti ľudských práv a demokracie v spoločnosti. Možno by bolo vhodné aj um, v správe na to poukázať. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, dávam vám opäť slovo, aby ste zareagovali na rozpravu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom a všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, ktoré vyjadrili podporu aj obavy Turkménsku v kontekste schvaľovania dohody o partnerstve a spolupráci. Myslím si, že musíme byť konštruktívni po 16 rokoch odkladania a žiadnych zásadnejších zmien v oblasti ľudských práv, musíme uznať, že aspoň v tejto chvíli už máme partnera v tomto dialógu, ktorý je otvorenejší a ochotnejší spolupracovať s nami. Mm, toto podľa mňa je dôležitý faktor a musíme to vnímať ako pozitívny signál a mali by sme to podporiť aby naši partneri pokračovali v reformách e, a aby tiež mali našu pomoc a podporu v tomto procese. Pán predseda sa pýtal, či list vysokej predstaviteľky bol uspokojivý alebo nie. Áno, bol. E, splnil presne tie požiadavky, ktoré sme kládli. Je to nástroj na monitorovanie, na zapojenie sa do tohto procesu spolu s komisiou. Myslím si teda, že by sme mali využiť tento nový nástroj a mali by sme sa zapojiť do tohto procesu spolu s komisiou. Ešte pred e, samotnou cestou prebehne dialog o ľudských právach 17. mája konkrétne a celkom iste môžeme požiadať e, o konkrétne výsledky tohto dialogu o ľudských právach a tiež si môžeme požiadať o aktualizované informácie o aktuálnom dianí a o dosiahnutom pokroku v Turkmensku. Všetkým nám záleží na ľudských právach, to je pravda. Všetkým nám záleží na tom, aby sa e, zhrnul do dokumentu aj zoznam o prepustených e, väzňoch ale toto je len ďalší dôvod navyše eh, na to, aby sme vyvíjali iniciatívu, aby sme vyvíjali tlak na turkmenské orgány, aby sa snažili veci napraviť a aj urýchliť. Isté, že pokrok je veľmi pomalý, nemôžeme očakávať eh, zázraky zo dňa na deň, že sa eh, z Turkmenska stane dokonalá demokracia, ale môžeme ich podporiť v ich ceste k demokracii. Preto si myslím, že dohoda o partnerstve a spolupráci je významným nástrojom spolupráce a pre turkmenské orgány by to bol podľa mňa záväzok udržiavať dialog s Európskou úniou, udržiavať dialog s nami a dodržiavať povinné záväzky vyplývajúce z dohody o partnerstve a spolupráci. To je podľa mňa veľmi dôležité. Zaviažu sa totiž, že plniť ustanovenia tejto dohody a vďaka tomu budeme môcť eh, pozorne sledovať ďalší vývoj tejto krajine. Isté, že stanoví sa presný časový rámec, stretnutie dialógu na najvyššej úrovni. A aj toto je veľmi dôležité. V minulosti sme to nemali. Mali by sme teda aj na toto pamätať. Mnohí kolegovia sa pýtali, na to, čo sa získa navyše touto dohodou. Myslím, že by sme im eh, o mnoho viac mohli poskytnúť podporu, usmernenie, všetky požadované kritéria hodnotenia, ktoré sú zahrnuté na vrhu uznesenia, ktoré sú sprievodným dokumentom tejto dohody, eh, sú kľúčové pre ďalší rozvoj tejto krajiny. A aj preto sme vlastne vypracovali toto uznesenie spolu s uznesením o ratifikácii. V tomto uznesení totiž veľmi jasne uvádzame, aké sú naše požiadavky, naše očakávania a, a tiež prijavujeme našu podporu turkmenským orgánom, aby tieto reformy v praxi aj plnili. Musíme sa snažiť e, e, konať konštruktívnejšie, pozitívnejšie, neodkladať veci do nekonečná a ne e, ponechať Turkménsko na pospas problémov vlasti ľudských práv a demokracie. Dobre, ďakujeme pekne. Uvidíme teda na budúce, ako sa situácia vyvinie, konkrétne 23. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 18. apríla na, po, na poludnie. Ak nie sú žiadne námietky, prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. E, Európska pobrežná a pohraničná hliadka, pán Ostrevičius. Ktorý má všetko pod kontrolou. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, v mene spravodajcu môjho kolegu Saviera Narda by som sa chcel ospravedlniť a Chcel by som odprezentovať eh, hlavné myšlienky návrhu eh, nariadenia Európskeho parlamentu a rady o Európskej eh, pobrežnej a pohraničnej stráži. Je to stráž, ktorá prevezme zodpovednosti súčasného Frontexu a treba to považovať za prvý krok k agentúre, ktorá sa bude starať o hranice Európskej únie, ktorá bude financovaná e, z rozpočtu pre e, operačnú autonómiu. Je veľmi dôležité pochopiť, že toto je veľmi dôležitá otázka aby sme zabezpečili maximálnu efektívnosť a aby sme mohli e, čeliť výzvam, ktoré nás čakajú na vonkajších hraniciach. Preto očakávam, plnú zaangažovanosť členských štátov pri realizácii. Chcel by som povedať niekoľko e, slov na dovolenie. Nariadenie potrebuje ďalšie pozmeňujúce návrhy, v ktorých sa vysvetlí spoločná zodpovednosť medzi členskými štátmi a agentúrou Európskej únie pre pohraničnú stráž pretože to zatiaľ ešte nie je úplne jasné v niektorých oblastiach. Niektoré pozmeňujúce návrhy sa už ubrali týmto smerom a takisto dávajú najavu, že e, sú potrebné dobré vzťahy aj na hraniciach s tretimi krajinami. E, medzi inými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré e, navrhol tento výbor, sú aj objasnenia e, týkajúce sa úlohy Európskeho parlamentu. Európsky parlament by mal pravidelne hodnotiť a vymiať si názory o tejto agentúre e, s cieľom zlepšiť všetky aspekty nariadenia. No a nakoniec môj kolega by sa chcel ospravedlniť za veľmi krátke načasovanie vzhľadom na to, že je to jeho prvý materiál, ktorý takto e, pripravil, e, pretože parlament je pod neustálým tlakom z dôvodu e, krízy, ktorú momentálne zažívame na hraniciach EÚ, to je pochopiteľné, ale v jeho mene by som sa chcel poďakovať za vaše pozmeňujúce návrhy a za vašu pozornosť a teším sa na uh, možné poznámky alebo otázky z vašej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme získali trochu času. Máme totiž stretnutie AFETu. Je tam, myslím, bosnianský premiér, ak sa nemýlim. Mám to na pamäti. A preto si myslím, že je tu šanca, že tu môžeme mať aj nejaké pozmeňujúce návrhy. Tie časové obavy nás eh, vedú k tomu, že 14. Eh, apríla, musím povedať, že 14. apríla máme posledný termín na predkladanie pozmejúcich návrhov, tak aby sme potom mohli 12. maja hlasovať o tomto návrhu. A Hlasovanie v Libe sa uskutoční 24. mája. Takže to je trošku lepšia situácia ako predtým a využíme túto príležitosť a takýmto spôsobom, aspoň to je môj návrh. Takže potom budeme mať tiež krátku výmenu, kým budeme hlasovať o tomto návrhu 12. maja. Žiada niekto o slovo, pán Štetín? Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Podporujem návrh komisie o zriadenie Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. Návrh prináša dobrý základ pre posilnenie akcie schopnosti únie na vonkajších hraniciach. Podľa mňa je to dôležitý nástroj pre posilnenie dôvery občanov v priestor v rámci vnútorných hraníc. Inými slovami, Frontex v tej podobe, ako existuje dnes, nie je schopný účinne e, reagovať na nebývalé migračné toky, ako sú tie, ktoré sa objavili e, tohto roku na vonkajších hraniciach Európskej únie. E, preto je nutné konať rýchlo a podporiť nové riešenie. Vítam návrh skráteného konania a takisto vítam aj tie šibeničné termíny, ktoré tu máme na predloženie pozmeňujúcich návrhov. A pokiaľ ide o kompetencie nášho výboru, takisto veľmi vítam, že návrh posilňuje aj spoluprácu s tretimi krajinami. Počíta napríklad s tým, že zo svojich radov môže vysielať styčných dôstojníkov do tretich krajín. Osobne sa domnievam, že by štyční dôstojníci mali byť súčasťou delegácií EÚ, aby mohli ťažiť z ich toku informácií, z ich autority a tak podobne. Rozsah možnej pomoci e, členským štátom a tretím krajinám v oblasti správy vonkajších hraníc a, a vracania by mal byť e, čo najväčší novo zriedený úrad pre vracanie migrantov by mal spolupracovať s tretími krajinami a pomáhať s návratovými organizáciami aj členským štátom. Vážení kolegovia, teším sa na spoluprácu s pánom spravodajcom aj s kolegami tieňovými spravodajcami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ostrevičius, mm, treba povedať, že e, spolupráca s tieňovým e, e, spravodajcom bola vynikajúca. Už nemáme totiž to žiadne schôdze naplánované. Bude hlasovanie 12. mája až, takže takto. Pán Picula, ďakujem vám pekne, pán predseda. A takisto sa chcem poďakovať zástupcovi spravodajcu za veľmi dobrú radu správu, ktorá naozaj odráža stanovisko rady, ale s tým súhlasím. Myslím si však, že parlament by mal prevziať viac odpovednosti v niektorých oblastiach a mal by e, vyhlásiť jasnú podporu tomuto ambicioznému projektu, pretože e, keď e, hovoríme o spoločných zdrojoch a tejto agentúry, nesmeme zabúdať na to, že by sa situácia na hranicách mohla eh, zopakovať. Ide o realizáciu, implementáciu. Eh, pokiaľ ide o návrh eh, spoločnej agentúry pre kontrolu hraníc, teda vonkajších hraníc, musíme to principiálne podporiť, ale zároveň sa musíme snažiť ovplyvniť aj niektoré nejasne zadefinované časti. Konkrétne nie sú úplne zadefinované e, jednotlivé zodpovednosti novej agentúry. E, koľko tam bude e, zamestnancov, ako budú platení a tak ďalej. Potom subsidiarita to je tiež nedoriešené. Takisto nie je úplne jasné, aká bude štruktúra a kompetencie e, tejto agentúry. Ano, a potom je tu veľký problém, čo sa stane pri porušení ľudských práv. No a nakoniec niečo tiež dôležité. Ešte sme nedomysleli e, jednu vec a je dôležitá pre členské štáty. Hovoríme o definícii priestoru, ktorého hranice chceme chrániť. Napríklad e, článok 12 odsek 3 určuje, E, zraniteľnosť alebo vulnerability alebo kontrolu zraniteľnosti a e, to e, sa týka aj šengenského priestoru. Potom sa v ďalšom odseku hovorí, že v prípade ohrozenia šengenského priestoru môže komisia uskutočniť opatrenia, aby chránila tento priestor Myslím si, že nie som sám eh, v mojom stanovisku, že tento nový systém eh, riadenia vonkajších hraníc eh, by mal slúžiť celej Európskej únie a nielen šengenskému priestoru. Mal by chrániť všetkých v Európskej únii, pretože inak všetky slabé stránky systému, ktoré už máme a s ktorými nie sme spokojní v správe, sa znova zopakujú. To je moje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A Teraz pani Sakorava. Ďakujem veľmi pekne. Netreba, aby som poukazovala na to, aké to všetko je dôležité. Ale e, chcem sa e, poďakovať za prístup pána spravodajcu a za to, že uh, bol k dispozícii, keď bolo treba viac e, času. Aby si všetci e, boli vedomi, aké dôsledky priniesie so sebou toto nariadenie. Viete, že my sme proti tomu, ale napriek našim obavám a výhradám proti niektorým veciam e, v tejto správe, Eh, urobíme všetko preto, aby sme našli spoločnú pôdu a spoločné návrhy. Vzhľadom na veľmi vážne a citlivé veci, o ktorých sa hovorí v nariadení, a vzhľadom na viaceré politické prístupy eh, musíme, myslím si, pochopiť, čo hovoria medzinárodné dohovory. To je minimálny rámec, do ktorého sa treba vtesnať eh, z dôvodu ťažkej situácie, keď sú zatvorené hranice, kontroly, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a sú tu takisto aj rozdiely medzi členskými štátmi. A potom sú tu aj obavy, e, ktoré sa týkajú vracania utečencov do Turecka a používania násilia. Toto všetko nám dáva jasne najavo, že toto nerieši problém, ktorý sa vytvoril. Jednoducho je to niečo, čo bude iba eskalovať situáciu. No a nakoniec máme e, zodpovednosť voči tomu, ako sa to bude realizovať v budúcnosti. No a nakoniec je tu 4 alebo 5 e, otázok, na ktoré sa musíme, myslím, zamerať v našich pozmeňujúcich návrhoch. Aktívne zapojenie Európskeho parlamentu do činnosti tejto agentúry. Musíme mať naozaj túto aktívnu úlohu Európskeho parlamentu. A potom je tu celé spektrum intervencií a operácií, ktoré môže agentúra uh, uskutočniť. Toto všetko nesmie byť v konflikte, v rozpore s nejakou zmluvou. Musíme sa zamerať na skutočnosť, že zdroje, finančné zdroje musia byť úplne transparentné a úmerné a agentúra bude zrejme aj zodpovedná za veci, ktoré sú v programe Horizon 2020. No a nakoniec musíme venovať zvláštnu pozornosť otázkam, ktoré sa týkajú národnej suverenity a nezávislosti členských štátov. A zvlášť si robím obavy e, s tým, že tu nemáme jasný opis toho, čo Európska únia považuje za svoje vonkajšie hranice. Takže ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú robil pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Toto je otázka, ktorej som naozaj rada, že máme niekoľko e, dní e, času na to, aby sme prišli s pozmeňujúcimi návrhmi. Už je dosť neskoro a toto je naozaj veľmi ťažká otázka. A chcela by som sa poďakovať e, spravodajcovi za to, že nám predstavil tento návrh. A môj problém je text nariadenia. Keď čítame zdôvodnenie, teda dôvodovú správu, tak to nie je vôbec v súlade s tým, čo je uvedené v článkoch, keď je napríklad o účel. Keď sa pozrieme napríklad na rozpočet, tak to nesmie byť o moc drahšie, ako to bolo v minulosti, ale potom je tam odkaz na mnohľudské životy, ktoré mohli byť zachránené. Teda hovorí sa tu o záchrane ľudských životov, ale v účele e, sa píše, že treba e, účinne reagovať na migráciu. Tam sa nehovorí nič o záchrane ľudských životov. Preto prídem e, s pozmeňujúcim návrhom, aby sa v účele e, spomenula aj záchrana ľudských životov. Treba zachraňovať ľudí. Nemáme ich iba držať ďaleko od seba. No a potom sú to miesta, kde sú tu rozpory medzi jednotlivými článkami. Napríklad na jednom mieste je napísané, že ten dôvod, prečo e, krajina chce vrátiť danú osobu, e, sa nesmie spochybniť. Ale potom sa treba pozrieť na základné práva, ktoré sa týkajú zaobchádzania s ľuďmi v jednotlivých krajinách. E, v texte je napísané, že treba zabezpečiť isté ľudské práva. O to sa musí postarať agentúra. To sú teda body, ktoré by možno bolo treba vyškrtnúť. Potom sa hovorí o tom, čo treba urobiť, aby bolo zachované právo. A potom považujem za trošku zvláštne, že generálny riaditeľ má veľmi silnú úlohu. On alebo ona bude mať veľmi silný mandát. Bude môcť aj robiť opatrenia proti vôli členských štátov a to možno už spochybniť Takže generálny riaditeľ by sa mal obrácať minimálne na predsedníctvo a nemal by konať, alebo nemal by mať možnosť konať proti voli členských štátov. My prinesieme naozaj veľa pozmeňujúcich návrhov a mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov e, sa budú týkať pre všetkým záchrany ľudských životov. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Deos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Fakt je ten, že tieto obrovské nekontrolované vlny migrácie z Turecka do Grécka a Turecko vlastne neurobilo nič, aby to zastavilo, tak to nás vedie k tomu, že musíme prijať rozhodnutia a v podstate ide o to, ako by sme si dávali aspirín, keď chce, sa chceme vyliečiť z vážnej infekcie, ktorá si vyžaduje antibiotika, ak mi dovolíte takéto prirovnanie. Európska únia nedokáže ochrániť e, hranice všetkých členských štátov. Vlastne členské štáty by mali byť zodpovedné za to, že si budú chrániť svoje hranice. A potom, keď sú tu vonkajšie hranice EÚ, tak majú ešte navyše viac zodpovednosti chrániť ich. Takže, ak tam je potrebná pomoc pri ochrane vonkajších hraníc EÚ, tak samozrejme o tom treba náležite uvažovať. Takže ide o to, že bude potrebné takúto pomoc poskytnúť. V podstate nemá význam mať ešte ďalšiu agentúru, ktorá bude patrične efektívna a ktorá len občas príležitostne zasiahne za účelom ochrany vonkajších hraníc. Frontex nám práve dal priestor na to, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako takáto agentúra funguje. Potrebujeme ale mať schopnosť odradiť tých ľudí, ktorí chcú prísť. Takže tomuto sa treba venovať. A ako sme už povedali aj predtým, toto sa nedá dosiahnuť Európskou úniou alebo nejakou Európskou pohraničnou a pobrežnou strážou. To je asi vlastne úloha tej agentúry chrániť. Ale nakoniec e, článok 18 nariadenia hovorí o, spoločno, o tom, že sa vytvorí spoločná pobrežná stráž ako následné po rozhodnutí komisie. Ale nakoniec je to ten... A s tým, že príslušný členský štát by do toho nebol zaangažovaný. A to určite si patrične očakávaný efekt. Dôležité je, aby sme zabezpečili prevenciu takýchto tendencií ku migrácii. Takže zdá sa, že ani teraz vlastne to odradenie nefunguje. A vieme, ako fungujú tie obrovské vlny utečencov a ako to prúdi z Turecka do Grécka. A keď sa tu má vytvoriť nejaká nová agentúra, môžem vám povedať rovno, že to nebude fungovať. Nedajú sa takéto problémy riešiť nejakými fantastickými ideami alebo ilúziami musíme problém analyzovať fakticky a zvoliť praktické metódy, ktoré sa dajú v praxi realizovať. Je tu mnoho eh, pozmeňujúcich návrhov a určite sa ešte v budúcnosti k tejto téme vyjadrím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte pán spravodajca, nech sa páči. Pán predseda, myslím, že aj výmena názorov, ktorá tu prebehla, bola veľmi užitočná. A určite stojí za to, aby eh, Javier Nat eh, dostal všetky tieto informácie, preto som si pozorne robil poznámky. Predpokladám, že teda ešte v nasledujúcich dňoch prídu nejaké ďalšie pozmienujúce návrhy a dúfam, že nakoniec e, to smeruje k tomu, aby sme našli optimálne riešenie a vypracovali optimálny text, ktorý predlžíme. Ďalej. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Tak toto teda urobíme. Má ešte niekto nejaké poznámky k bodu rôzne? Zdá sa, že nie. Všetkým vám želám príjemný večer a dobrú chuť k večeri.